Nee, stopp, Herr Kollege Mastalka, oder wer macht das? Herr Kollege Mastalka ist das, bitte. pane předsedo, velice krátce od eh, minulého zasedání, kdy jsme to měli na stole, se nic nezměnilo. Naše právní služba doporučuje, abychom za základ eh, vzali eh, článek 79. Výbor pro zaměstnanost navrhoval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 vous enfin, soulever ces quelques points concernant le transfert de sièges réels et le transfert de sièges statutaires, qui, s'ils sont dissociés, me semblent dangereux. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Herzlichen Dank. Zum Schluss noch einmal Frau Regner. Dann müssen wir zu, dem, äh, zu der Anhörung von Herrn Berlinguer kommen. Bitte. Dementsprechend in aller Eile äh, nur Folgendes äh, in Richtung des Vorsitzenden